Reformy v tejto krajine sú hlavnou podmienkou pre dobrú budúcnosť a to je v zájme všetkých občanov tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Valian. A teraz za zelený má slova pani kolegyňa Harms na 2 minúty 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pán